Dámy a páni, kolegovia, začnem, inak e, nebude dosť času na náš nabitý program dnešného rána. Srdečne vás všetkých vítam. E, nasleduje bod 12 programu dnešného týždňa otázky bezpečnosti, prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori. Spravodajkyňou je Vicky Ford, ktorá je už prítomná a môže začať mnohí tieňoví spravodajcovia sú tu ešte neprítomní, ale snáď k nám nájdu cestu v e, spravo, spravodajcov. Vážený pán predseda, tvrdo sme pracovali s cieľom vyjednať kompromisné pozmeňujúce návrhy predtým, než podáme pozmeňujúce návrhy. A výsledkom je, že e, E, sme znížili počet tém, ktoré budú e, kontroverzné, aby e, rozhodnutia boli, dúfajme, čo najrychlejšie. A uvidíme, že množstvo asi 140 pozmeňujúcich návrhov spodne sa podpísala väčšina prítomných tu v miestnosti a nemôžem len ťažko sa mi vyjadruje, ako, aká som vďačná, ako výborne sa pracovalo so všetkými skupinami bolo tu množstvo e, otázok, bezpečnostný prístup s takým cieľom, aby sme e, dobre využili e, nemnohé regulatorné prostriedky, aby sme využili to, čo máme dobre, potreba zvý, zvýšeného regulačného dialogu. A štyria regulátory v každom CRR, čo najvyššie štandardy sú našim cieľom, oveľa lepšie musia teda fungovať aj reportné mechanizmy e, nehôd, nielen aby priemysel informoval regulátorov, ale aby aj iní videli, aby sme sa my mohli poučiť z jednotlivých členských e, e, krajín. Ďalej núdzové plány a špeciálne zariadenie, aby sa dokázali kontamín, aby sa dokázali ovládnuť nebezpečné vývoje zapojenie FC ďalej a prostriedky na zdieľanie, ak je to potrebné, čo najrychlejšie z rôznych eh, CRS informácie do iných CRS v osobitných oblastiach. Tu bolo množstvo, množstvo práce, ktorú odviedol aj, aj, aj priemysel eh, s cieľom predchádzať katastrofám. Rada by som spomen- spomenula, eh, že všetci potrebujú vedieť, kde je ich miesto, keď e, dôjde e, e, k katastrofám. Príslušné mechanizmy a jednotky musia byť rýchlo a bezpečne premiestnené na správne miesta, ak by napríklad došlo k úniku ropy, aby sa odstránili následky čo najrýchlejšie. Ďalšia téma a, m, mm, ručenia. Všetci sa zhodujeme na princípe znečisťovateľ platí a musí byť aj dobrá rovnováha medzi, e, e, medzi nákladmi na jednotlivé zložky priemyslu, aby malé a stredné podniky neplatili najviac. Ďalej sme viackrát spomínali to, že EUC a mnohé krajiny e, mimo EÚ majú s nami, s nami hranice, a preto sa týkajú úniky, povedzme, škodlivín cezhranične cez e, jednotlivé hranice morí aj iných krajín. Takže veci sa nemusia riešiť len e, na úrovni EÚ, ale aj na drámec e, spoločenstva. Väčšia diskusia prebiehala aj na tému licencií. A jeden z komentárov je, že treba zabezpečiť, že akákoľvek legislatíva tu je, treba ju aj vymáhať a komisia musí byť aj bdela a pozorná pri, implement- pri e, zabezpečovaní uplatňovania. Snažili sme sa kvázi zaplniť tie prázdne miesta v tej skladačke a e, medzinárodnú spoluprácu. Na rôznych stretnutiach som vyjadrila, vyjadrila presvedčenie, že tu treba spojiť e, regulátorov naprieč e, celým tým spektrom zúčastnených. Treba spájať jednotlivé fóra pre týchto regulátorov. <clears throat> A dôležitá úloha e, spočíva v dohľade, jednotlivých e, je prevázok, konkrétnych prevázok e, rafinérií, či už e, plynových zariadení alebo ropných zariadení. Výborné, výborná spolupráca vedie k tomu, že veľmi rýchlo sa dostaneme určite k hlasovaniu a ten či onen otvorený bod ešte vyriešime. Ďakujeme pani Ford. Pani Rode je prvou, ktorá sa chce vyjadriť. Ďakujem a v prvom rade Eh, chcem sa ospravedlniť za to, že som nebola na úvod vašej prezentácie. Spravodajkyni som vďačná za veľmi dobrú spoluprácu, konzultácie k týmto, k tejto správe. Je tu mnoho oblastí, kde podľa mňa sme vytvorili veľmi dobrý konsenzus, pokiaľ ide o to, čo je dôležité, čo sú, pokiaľ ide o bezpečnosť, verifikáciu tretími stránkami, význam včasného výkazníctva, tak, aby informácie ako, o akýchkoľvek katastrofách sa šírili, šírila e, medzi, medzi um, zúčastnenými um, čo najrychlejším spôsobom. Spomeniem tri body, kde si myslím, že je dôležité, aby sme išli ďalej než v súčasnej verzii e, Poprvé je to otázka dozoru, dohľadu. Dúfam, že vlastne hovoríme o tej istej veci ako spravodajkyňa. Určite e, je tu potreba prekročiť hranicu dobrovoľného systému spolupráce, pretože v konečnom dôsledku, ak tá či ona spoločnosť nebude plniť požadované štandardy, bude to mať veľké e, dopady problémy s kapacitami znamenajú, že vlastne by tu mohli byť aj negatívne dopady, ak sa pokúsime e, na európskej úrovni pridávať niečo k tomu systému, ktorý už existuje. A preto si myslím, že odpovedou je určitý povinný, povinný systém vymáhania alebo implementácie, pretože všetko iné bude znamenať, že sa nezabezpečia požiadavky, ktoré potrebujeme zabezpečiť Mňa by zaujímal uh, taký model, aký my máme uh, už v iných oblastiach, kde regulátori spolupracujú a Takže je to naozaj uh, otázka v rámci regulátorov zabezpečiť, aby veci vymáhali, aby veci vyžadovali a nie vytvárať nové, úre, nové úrovne. Pokiaľ ide o otázku arktické oblasti, tak sympatizujem s tými, ktorí vyjadrili obavy e, súvisiace so zraniteľnosťou tejto oblasti. Skutočnosť však je taká, že e, už tam dochádza k vrtnej činnosti a to, čo teda musíme urobiť, je zdôrazňovať špecifickosť e, vrtania v arktickej oblasti a zabezpečiť, že budeme mať osobitné požiadavky ktoré zabezpečia, že vrtná činnosť v arktickej oblasti bude poskytovať tie najvyššie štandardy a tá, na, na, tá zraniteľnosť arktickej oblasti sa bude zohľadňovať. Takže treba ísť ešte ďalej a e, zamýšľať sa e, v širšom kontexte. A ďalej potom si myslím, že treba byť proaktívny, pokiaľ ide o spoločnosti s centrálami tu v Európe, ale operujúcimi globálne. Je to dosť ťažké, ale myslím si, že musíme sa pozrieť na to, čo sa deje v iných e, typoch priemyslu, tam, kde fungujú multinacionálne spoločnosti, E, zabezpečiť, aby vykazovali e, a informovali e, v každej krajine, aby to bola transparentnosť. Našou povinnosťou je, keďže sme zákonodarcom EÚ, zabezpečovať to, že spoločnosti s, so sídlom v EÚ sa, sa im nepodarí prejsť tým sitom kontroly a nebudú niekde inde vo svete používať nebezpečné či, či nezodpovedné postupy. Ďakujeme a teraz pani Cavalio. Thank you very much, Môžem. To thank the rapport. Ďakujem. Prečo hovorí po, po anglicky? E, ďakujem Vicky, ďakujem spravodajkyni za skvelú prácu. E, súhlasím s tými hlavnými bodmi, ale predložila som celú sériu pozmenujúcich návrhov, a správodajkyňa a tieňoví správodajcovia s nimi súhlasili. Takže ešte už veľa práce sa urobilo, pretože tu bola skutočne vynikajúca e, spolupráca a koordinácia medzi Viki a ostatnými spravodajcami, najmä tieňovými spravodajcami. Mám však štyri také hlavné obavy, ktoré sa týkajú pôvodného textu správy. Našťastie, vďaka pozmenujúcim návrhom, ktoré podpísali ostatní tieňoví správodajcovia, tieto body sú už pokryté. Želala by som si väčší zásah na európskej úrovni, pretože E, to je zatiaľ v, takmer výlučne v kompetencii členských štátov. Takže bola by lepšia, vyššia miera kom, e, koordinácie na úrovni e, členských štátov EÚ, ale aj susedných štátov, pretože ak dôjde k nejakej nehode, napríklad v Severnej Afrike, tak samozrejme, že to bude mať dopad aj na krajiny na juhu Európy a v mediteránej oblasti, takže my potrebujeme naozaj výmenu informácií, koordináciu a to je potrebné robiť na celoeurópskej úrovni. A ďalej tu máme ešte úlohu Európskej námornej agentúry, ktorá môže veľmi ľahko zasiahnuť pri prevencii katastrof. Oni už disponujú systémom, ktorý je vybavený satelitmi a radarmi a tie dokážu zistiť napríklad ropu, lebo ich úlohou je predchádzať katastrofám, ktoré spôsobujú lode. Takže oni sú schopní veľmi rýchlo identifikovať únik napríklad ropy s vetou a rovnako sú schopní rýchlej reakcie v prípade katastrofy, pretože majú e, istú výbavu, istý počet lodí, ktoré sú schopné rýchleho zásahu a pokrývajú všetky vodné zóny Európskej únie a je veľmi ľahké použiť ich v prípade nehody. Napríklad E, pri e, poruchách alebo pri úniku ropy z vrtov a tak ďalej. Súhlasím s Vicky v tom, že priemysel musí e, vziať na seba tú posilnenú zodpovednosť. To je obsiahnuté aj v pôvodnej správe, ale my teraz trváme aj na úlohe verejného sektora v oblasti bezpečnosti, koordinácie reakcie na katastrofy to sú veľmi dôležité úlohy, ktoré treba zabezpečiť zo strany verejnosti. Prvá verzia, ktorá sa týka najmä skúseností v Severnom mori, tak túto e, technológiu a tieto skúsenosti by sme mali preniesť aj na ďalšie regióny. A to je tiež obsiahnuté v správe. Uh, the... Treba garantovať, aby Portugal, aby európske eh, podniky v mene bezpečnosti nezávisle od operácií, eh, ktoré sa môžu konať kdekoľvek vo svete, boli takisto do textu zahrnuté. Takže ďakujem koordinátorom, správodajcom, tieňovým správodajcom a Viki za to, že prijali naše stanovisko. Ďakujem aj tieňovým správodajcom ešte raz. Naozaj to bola radosť spracovať s vami. Ďakujem za túto skvelú spoluprácu. Ďakujem pekne, pán Henen. Monsieur Henner. want to Prepačte, pán predseda, ospravedlňujem sa. Včera sme hovorili o Sevezo 3 a v rámci toho e, sme tu mali poslancov rôz, rôznych skupín a mali sme skvelú diskusiu. Každý niečo e, do diskusie pridal. A dnes sme na inej planéte. Normatívne režimy sú reaktívne a dokážu zlepšiť politiku aj prax, ktorá je potrebná na to, aby e, priemysel sa vyvíjal a preto ja navrhujem, aby sme zrušili diskusii o návrhu modifikácií CVZO 3, lebo to nebude normatívny režim. E, zdá sa, že sme nechali ropný priemysel mimo všetkej re- reglementácie, ktorá zabezpečuje bezpečnosť zamestnancom, životnému prostrediu a občanov. Takže ja mám veľmi stručný návrh, aby ropný priemysel bol zahrnutý do zákona Sevezo 3. A keď nám hovoria, že s tým sú ťažkosti, že môžeme šetriť, e, tak ja som ešte naozaj nevidel žiadnu ropnú spoločnosť, ktorá by e, niečo také urobila, pretože e, napríklad prístavy v Európe mali zisk 10 miliárd a kontrola e, nepredstavovala žiadne problémy. Ďakujem pekne, pán Skinner, ďakujem pekne, pán predseda. Prepač, že som prišiel trošku neskôr. Chcel by som sa ja poďakovať za spoluprácu. Som veľmi rád, že tieňoví spravodajcovia, ktorí sú tu dnes, boli veľmi ochotní dosiahnuť správnu rovnováhu v rámci tejto správy a spravodajkyňa pracovala veľmi intenzívne a využila si čas, e, venovala čas aj na to, aby si vypočula naše názory. Skoro všetky naše pripomienky boli zohľadnené, čo je podľa mňa skutočne výborné. A môžem kolegyňu iba pochváliť. Myslím si, že musíme vychádzať z toho, že tie vodstva, kde sa vykonávajú tie hĺbkové vrty, sú pod e, národným dohľadom. Tu je dôležité mať dohľad na európskej úrovni, ale samozrejme nemôžeme byť príliš byrokraticky, nemôžeme vytvárať nejaké nové úrovne. Je veľmi dôležité, aby sme si niekedy z času na čas aspoň teda pripomenuli to, že snažíme sa predsa dosiahnuť to, aby sme tu nemali E, také problémy, také úniky a také vplyvy na životné prostredie, ako sa udiali. Lebo samozrejme tieto vrty vo veľkých hĺbkach prinášajú určité rizika. Dôležité je, aby Európa, Európska únia zohrávala úlohu lídra, čo sa týka koordinácia a spolupráce medzi členskými štátmi pri týchto kľúčových otázkach. Pár vecí by som chcel povedať, ale budem stručný. Tie veci neboli doplnené. Možno sú tu také filozofické e, také názory, skôr filozofie ako nezávislé e, správy o dohľade, potom strojové vybavenie a tak ďalej. A myslím si, že keď sa zohľadnia naše komentáre a keď sa upraví aj smernica o strojných zariadeniach, tak e, iste tu bude určitý, e, určitý výsledok, určitý vplyv a mali sa snažiť rozšíriť podľa možnosti najvyššie štandardy, ktoré očakávame, sa budú uplatňovať. Som veľmi rád, že sa podarilo dosiahnuť takéto výsledky, to hovorím mene našej politické skupiny a ďakujem spravodajkyni ako aj spolupráci ďalším kolegyňam a kolegom a pevne verím, že budeme na tom ďalej pracovať. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz za komisiu je tu pán Pánek. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Ďakujem pekne, pán predseda. Prajem dobré ráno všetkým. Ďakujem pekne spravodajkyni, ako aj poslankyňam poslancom, ktorí sú zapojení do procesu. Samozrejme, že viem, že je tu veľký koncenzus a my sme boli zapojení do celého procesu v tom zmysle, že sme boli konzultovaní, boli sme požiadaní o informácie a pevne verím, že sme ich poskytli v dostatočnej forme a podobe. Celkovo tie názory sa dajú sa zhodovať. Je tu pár kľúčových bodov, ktoré sa týkajú bezpečnosti offshore po Deepwater Horizon. Je samozrejme dôležité poskytnúť nový impuls priemyslu ako regulačným orgánom na národnej úrovni. Myslím si, že všetky tie veci, ktoré sa zapracovali do správy, to sú tie témy, na ktorých aktuálne pracujeme, aj v súvislosti s dopadovou štúdiou a ja by som chcel pripomenúť iniciatívu, ktorú by sme ďalej chceli rozvíjať v najbližších troch mesiacoch. Chcel by som ešte skonštatovať, čo sa týka reakcií, ktoré som si dnes vypočul, tak je tu istá obava, ktorá sa týka toho, že by sa, vypra- že by sa vytvorila ďalšia nová úroveň, teda úroveň spoločenstva. My iste nechceme prichádzať s novými postupami alebo vytvárať dodatočnú záťaž pre priemysel tam, kde to funguje dobre a tam, kde nie je možné zabezpečiť prídenú hodnotu na európskej úrovni, ale my pevne veríme a sme presvedčení, že keď to bude dopadová štúdia a hodnotenie celého procesu, tak je možné zlepšiť celé pôsobenie a musíme sa zamerať samozrejme na tie oblasti, kde sú nedostatky. Súhlasíme s tým, že samozrejme malo by byť možné pre zákonodarcov v Európe vytvoriť situáciu, kde európske spoločnosti, ktoré pôsobia globálne, museli garantovať to, že ich operácie dodržiavajú najvyššie štandardy. Vieme, že toto je veľmi citlivá téma, kde ide o mnohé témy, ktoré nechcem teraz menovať. A myslím si, že je tu určitý priestor nielen ísť cestou dobrovoľných záväzkov operátorov. Na záver by som chcel povedať, že čo sa týka tej myšlienky kontrolovania kontrolórov, to sa dnes spomenulo aspoň raz v rámci diskusie. Ja by som chcel apelovať na to, aby sme to nejako nedemonizovali, aby sme to videli v rámci istého kontextu. Viaceré kroky, ktoré sa navrhli v rámci správy a boli tam od začiatku, sú určité opatrenia, určité spôsoby, ktoré majú zabezpečiť to, aby existujúce operácie operátorov boli pod lepšou kontrolou verejnosti, aby sa, tam boli silnejšie požiadavky na najlepšiu technologickú a profesionálnu excelentnosť, a je tu zameriavanie sa na aspekt kontroly kontrolorov takým spôsobom, aby to bolo čo najefektívnejšie pre európskych občanov. Chcel by som ešte povedať, že sme samozrejme v dispozícii spravodajkyni, tieňom spravodajcom, ako aj členom vášho výboru. Sme ochotní vám poskytnúť informácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a na záver Ford. Pani kolegyne Ford. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať ešte raz tieňu spravodajcom chcem sa poďakovať aj vašim pracovníkom, vašim poradcom za tú odvedenú prácu. Častokrát zabúdame zabudnúť tým, zabudnú poďakovať tým, ktorí pracujú inde v pozadí. Ďakujem pekne aj za slova komisie. Je tu o to, že sa tu vytvorí to fórum, aby regulátori mohli spolupracovať, aby sa garantovala tá profesionálna excelentnosť. Pevne verím, že niektorí, aspoň niektorí tieňoví spravodajcovia si uvedomia, aká práca bola odvedená a že ľudia sa snažia pôsobiť na rozličných úrovniach, čo, čo sa týka Fiony. Ja plne súhlasím s tým, že keď sa vykonávajú vrty v oblastiach, ktoré sú citlivé z hľadiska životného prostredia, musíme samozrejme dbať na životné prostredie, musíme požadovať najlepšiu prax. To sa týka nielen Arktídy, a týka sa to napríklad aj Stredozemného mora. To znamená, že musíme zabezpečiť to, aby sa uplatňovali najvyššie štandardy. Arktíde, tam sa musíme nad tým samozrejme ešte zamýšľať. Tam sú Združenie arktických krajín, ktoré musia na tom tiež pracovať a ja som si istá, že, je tam, že keďže tam je špecifické prírodné prostredie, tak je nutné to zohľadniť. Áno, európske spoločnosti by mali uplatňovať najvyššie možné štandardy bez hľadu na to, kde pôsobia. Najlepšie bolo, keby aj neeurópske spoločnosti robili to isté. Keď si pozriete legislatívu, ktorú tu máme, tak vlastne musíte si uvedomiť aj, akým spôsobom pôsobia inde e, na svete. Toto je veľmi dôležité. Takže keď niekto neuplatňuje primerané štandardy v iných vodstvách, tak nemôže byť rozhodne vítaný u nás plne súhlasím s tým, čo povedala pani Carvalho. Chcela by som sa poďakovať za tú prácu, ktorú odviedla. Ďakujem pekne za jej veľké skúsenosti. Peter, ja s tebou súhlasím. Áno, nezávislé bezpečnostné správy. Myslím si, že najlepšiu prax v tejto oblasti má asi Norsko a ja si myslím, že mali by sme ísť touto cestou, budem mať tam pozmeňujúci návrh. Bezpečnosť na prvom mieste, to je veľmi dôležité, to je vlastne prvá priorita a musíme dbať aj na bezpečnosť pracovníkov. Nie je to len eh, model, ktorý sa uplatňuje v Norsku, ale aj v niektorých iných krajinách. Takže ja tu vidím trošku určitý rozdiel a potom ďalšia vec. Peter, prosím ťa, uvedom si, že nie všetky vrty pod vysokým tlakom sú v eh, veľkých hĺbkach je tam istý potenciál, aby tam bol, že, že môže dojsť k nejakým nehodám v oblastiach, kde je vysoký tlak, že by to mohlo ohroziť tak ľudské životy, ako aj a, a, morské prostredie, ale to môže byť aj v plitkých vodstvách. Takže poprosím ťa, aby sme tu rozlišovali, nie všetky vrty v, v veľkých hĺbkach sú nebezpečné a nie všetky vrty v plitkých vodách sú tak povedať bezpečné. Takže jednoducho musíme sa tu opierať o expertov v tejto oblasti. Nie je to jednoduchá vec a samozrejme je nutné dbať na otázky bezpečnosti, je nutné tu preverovať aj bezpečnostne alebo potenciálne nebezpečia a častokrát dochádza nehodám aj pri tých vrách. Ďakujem pekne, tým pádom sme vyveli tento bod. Čo sa týka hlasovania na výbore 16. E, júna, teraz po číslo 13, tu ide o tu ide o na, tu je správa kolegu Šimanského a je to správa o bezpečnosti, nebezpečnosti v nebezpečných látkach. Opíni do spravozdania. Ďakujem. Ďakujem za tento návrh stanoviska v správe, ktorá bude vypracovaná vo výbore pre vnútorný obchod. Ide tu o to, aby sme vzali do úvahy tie pozmeňovacie návrhy, ktoré e, sa týkajú verejných konkurzov. Rád by som upozornil, a verejných súťaží, rád by som upozornil na nasledujúce prvky. Pokiaľ ide o verejnú súťaž, tak by sme tam nemali príjmať časté zmeny. Potrebujeme stabilitu a táto modernizácia má za cieľ zníženie administratívnych nákladov. To sú náklady, ktoré môžu sťažiť účasť predovšetkým malým a stredným podnikom a táto nestabilita v oblasti legislatívy tvorí neistotu, pokiaľ ide o fungovanie verejných súťaží v Európe. Takýmto spôsobom ja predkladám niekoľko bodov k tomuto stanovisku, najmä pokiaľ ide o severoamerický model výskumu, ktorý je určený malým a stredným podnikom a tam treba brať do úvahy špecifika malých a stredných podnikov v takýchto verejných súťažiach. Mali by sme uznať, že verejné súťaže môžu byť povzbudením k tomu, aby sme dosiahli ďalšie ciele, e, ciele tých hlavných e, politík na, Európsk, na úrovni EÚ, ako napríklad energetická efektívnosť, životné prostredie. Avšak Chcel by som zdôrazniť, že aby sme tieto ciele dosiahli prostredníctvom verejných súťaží, Nemôžeme zabúdať na slobodnú konkurenciu, na hospodárskú súťaž. Tá nemôže byť obmedzovaná. Kritérium ceny by nemalo byť jediným kritériom. Samozrejme, treba ho brať do úvahy, ale nemôže byť jediným kritériom. Ďalej treba e, dlhodobé hodnotenie všetkých kritérií. Napríklad nezabúdajme na to, <coughs> že všetky tieto prvky treba skutočne brať do úvahy pri hodnotení. Ďalší prvok je potreba organizovať veľmi detailné štúdia vždy, keď príjmame rozhodnutia v oblasti verejných súťaží, aby sme dosiahli e, stanovené ciele. Môžu to byť ciele energetickej efektívnosti, environmentálne, inovačné, ale vždy, keď príjmeme nejaké rozhodnutie o prijatí nových špecifických kritérií, tak musíme sa opierať o detailné štúdie, aby sme vyhodnotili ekonomické dopady týchto zmien. Toto sú vlastne hlavné body stanoviska, ktoré ja chcem predložiť. No a dúfam, že budeme mať podporu väčšiny kolegov, ktorí sú tu prítomní, aby sme mohli toto stanovisko predložiť aj na výbore pre vnútorný trh. Thank you and, um... Ďakujem pekne, pani, nech sa páči pani Hol. Ďakujem pekne spravodajcovi. Ja by som sa chcela vyjadriť k téme energetické účinnosti vo verejných obstarávaniach. To sa spomenulo na viacerých miestach vo vašej, vašej správe. Myslím si, že je to e, dôležité. Už sa to zdôraznilo tento rok viacejkrát v rozhodnutí hrady o februári. Je to konec koncov uvedené aj v pláne komisie ohľadne energetickej účinnosti. Čo sa týka verejného obstarávania, tak to musí zohrávať e, veľkú úlohu. Ide tu o stimulovanie trhov pre výrobky s e, energetickou účinnosťou a môže to významným spôsobom prispieť k energetickej účinnosti a úsporám v rámci Európskej únie. Chcela by som zdôrazniť, že tu skutočne ide o veľké úspory. Toto je veľmi aktuálna téma v čase hospodárskej kríze. Máme tu verejné orgány, ktoré majú veľké problémy s nízkymi rozpočtami a musíme si pripomenúť, že obstarávanie si energeticky účinných produktov počas krátkeho času znamená veľmi významné finančné úspory. Čo sa týka Waterhouse Coopers a ďalších spoločností, ktoré sa zaberali životným cyklom, tak tých produktov v roku 1999 poukázali na to, že zelené obstarovanie v rámci Európskej únie mohlo ušetriť 20 miliard eur ročne. PVC nie je vôbec nejakou mimovládnou organizáciou, je to predsa obrovská účtovná firma, takže ich informácie musíme brať vážne. Bolo by dobré, keby sme skutočne v rámci nášho stanoviska zdôraznili, aké dôležité je mať e, energetickú účinnosť v rámci verejného obstarávania. Nielen z hľadiska samotných úspor energie, ale z hľadiska e, tých úspor, ktoré sa vo všeobecnosti dosahujú. Súhlasím s kolegami a musíme zabezpečiť aj to, aby postupy verejného obstarávania boli jednoduché a transparentné, aby neznamenali nejakú bariéru pre malé a stredné podniky, ktoré by sa chceli zúčastniť tohoto obstarávania a ponúkať svoje služby. To znamená, že ak by bolo možné dosiahnuť ešte nejakú, nejaké zjednodušenie, bolo by to veľmi prospešné. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Ešte by sa niekto chcel vyjadriť modernizácie verejného obstarávania. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Potrebujeme modernizáciu verejného obstarávania. E, pravidel, ktoré teraz fungujú, sú komplikované, Sú to zložité administratívne postupy a to sa prezdražuje pre daňových e, poplatníkov. Je to e, administratívne bremeno, e, ktoré zaťažuje naše malé a stredné podniky bolo tu viacero rozhodnutí Európskeho súdneho dvoru, ktoré vedú k zvykovému právu, respektíve k precedensom, ktoré nás zaťažujú. Pán Šimanský zaved, e, uviedol veľmi dobrú správu. E, rád by som, aby sa silnejšie zameral na zjednodušenie a e, odťaženie administratívneho bremena a mal by sa viac zamerať na to, ako umožniť malým a stredným podnikom lepší prístup k tomuto procesu. A pokiaľ ide o to bremeno, súhlasím, že keď budeme verejné obstarávanie modernizovať, Mali by sme sa pozerať na veci nie len na krátkodobo, ale z dlhodobej perspektívy. A postaviť sa väčším spoločenským výzvam. Aby sme tu nakoniec nemali ďalší, ďalšie administratívne požiadavky pre verejné orgány a predovšetkým pre malé a stredné podniky, čo ešte e, priťaží daňovní, e, daňové bremeno a stiaží život malým a stredným podnikom. Treba tiež zabezpečiť, aby sme neumožnili zavedenie takých kritérií, ktoré by potom orgány využili na diskrimináciu a zužovanie počtu kandidátov v oblasti e, národných, národných e, tendrov a mohli by favorizovať svojich. Už e, Fiona spomenula, že Potrebujem lepší prístup pre malé a stredné podniky a dobrá práca komisie, ktorá už bola odvedená s cieľom uľahčiť prístup malých a stredných podnikov k verejnému obstarávaniu a ku kontraktom. To treba zohľadniť, keď organizovať pravidla verejného obstarávania. V uznesení e, k malému, e, k Small Business Actu spred niekoľko týždňov sme sa dohodli, že chceme posilniť dialog medzi malými strednými podnikmi a verejnými obstarávateľmi. Stále si myslím, že by to tak malo byť a verím, že komisia by mala skúmať, ako možno dialog posilniť bez toho, že by sme uh, znižovali transparentnosť a tiež uh, transparentnú súťaž. Ďakujem. Ďakujeme. Uh, snáď v komisiách uh, má tu niekoho, kto by sa vedel vyjadriť. Momentálne tomu tak nie je. A tak ešte raz dám slovo pánu Šimanskému. Len zo pár e, poznámok. Myslím si, že nájdeme široký konsenzus v tomto výbore. Plne súhlasím s tým, že e, energetická účennosť je dôležitým faktorom v novom e, verejnom obstávaní. A cieľom tohto stanoviska je ukázať, že musíme nájsť rovnováhu medzi týmto aspektom a ďalšími rozhodujúcimi aspektami pre verejné obstarávanie Verím, že nájdeme také dobré znenie, ktoré e, zdôrazní túto rovnováhu a zdôrazní našu ochotu využiť verejné obstarávanie takouto dimenziou. E, jednoznačnosť, jasnosť a čitateľnosť zákona, ktoré bude dobre fungovať pre malé podniky a firmy, je samozrejme veľmi dôležité a práve preto som spomenul americký model a preto som spomenul potrebu nájsť oveľa väčšiu stabilitu zákona. Pretože toto je jedna z najškodlivejších vecí pre malé podniky. Môžeme určite vyjadriť e, to ešte viditeľnejšie. Jediný spôsob, ktorý e, musím napadnúť, je obmedzenie toho znenia v návrhu stanoviska skrátenie. Myslím si, že máme teraz slobodu byť e, e, inteligentnejší, môžeme to skomplikovať, e, môžeme e, byť hutnejší. Určite ale nájdeme vo výbore potrebný konsenzus. Ďakujem. E, srdečná vďaka a tým pádom sme tento bod uzavreli zostáva len jediný, jediné oznámenie, že 15. júna o 12. je lehota pre podávanie pozmejúcich návrhov. Nikto proti tomu nič nemá a týmto pádom to aj tak uzatvárame. A tým pádom môžeme e, prejsť ďalej, ale bohužiaľ nemôžeme, vlastne, pretože to ide o hlasovania a tie začínajú o 10. A preto vás môžem informovať, že máte e, e, teraz 15 minút na kávu Prosím, ale vráťte sa presne o 10. E, pretože hlasovanie je naozaj e, rozsiahle.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

Ja. Komm. Ja, kann man? Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia. No, opakujem vám to zase, kolegyne, kolegovia. Dámy a páni, môžem to aj o viacerých jazykoch povedať. Priatelia a tak ďalej. No zdá sa, že aj tak nikto nepočúva. <laughs> Ich hab's ausgemacht. So, meine Damen und Herren. Wir... Dobre, ale teraz už vážne. Dámy a páni, rád by som chcel začať, lebo iste viete, že máme eh, na programe veľa hlasovaní. Na niektorých miestach to bude skutočne dnes veľmi zložité, takže ani zďaleka to nebude jednoduché. Nie je to len veľa hlasovaní, ale je to ešte k tomu aj komplikované na niektorých miestach. Preto by som chcel poprosiť poprvé, aby ste mi pomohli, aby ste mali aj pochopenie Spravíme teraz cvičné hlasovanie, aby sme od začiatku vedeli, poprvé, kto je prítomný, kto nie je prítomný, aby sme vedeli, či všetko môže prebehnúť dobre. Takže teraz hlasujme o otázke, či v budúcnosti by sme mali začínať naše schôdze na čas. Hlasujte áno, nie, alebo zdržte sa hlasovania. Výborne, je na 47. Aha, teraz práve vidím, že 48. Fungujú všetky hlasovacie zariadenia? Všetko v poriadku? Žiadne technické problémy? Žiadne problémy? Pani Madurel, máte nejaký problém? Nefungujú vaše zariadenia? Už som skončil hlasovanie, takže hlasujete príliš neskoro. Nemáte už právo hlasovať dnes do obeda, žiaľ. To je nové pravidlo. A ako som povedal, nové pravidlo, kto sa nezúčastní prvého hlasovania, má smolu. Dobre, ale teraz už vážne začneme. Prvé hlasovanie, prvý bod hlasovaní je správa pani Jordan Cizel, nakladanie s vyhoreným palivom a radioaktívnym odpadom. Tu potrebujem skutočne vašu podporu a začneme 47 a 50 unblock. Takže návrh 47 a 50, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Väčšina proti, zamietnuté. Jednotka, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dvojka. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Trojka za, proti, prepačte, hovorí pán predseda, ešte proti. Kto je proti pri trojke? Zdržali sa, schválené. Dobre, šestka, za, proti, Radšej s to verme. Takže šestku si overíme, nech sa páči, hlasujte. Že hlasujte. The vote is open. Yeah. Okay. The vote Doesn't work? Yeah. Yes? All okay now? Vote again, please. Dobre, ešte raz si zopakujeme hlasovanie, takže ešte raz hlasujte. Opakujem ešte raz. Takže teraz hlasujte. Jedného člena za EPP to máme príliš navyše a jedného zeleného, hm, to sme ešte vlastne nemali. To je novinka. Teraz je to v poriadku, končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 52 za. Aký bol teda výsledok? 19 za, 31 proti. Dobre, 52, kto je za? Proti. Držali sa, zamietnuté. 53 za, proti. Držali sa, zamietnuté. 4 za, proti. Držali sa, schválené. 5 za, proti. Držali sa, schválené. 8, 9 amblok za, proti Zdržali sa? Overíme si to. Dobre, overíme si osmičku a deviatku. Hlasujte. OK, closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté 24 za, 27 proti. 12 za, proti, zdržali sa schválené. 13 za, proti, zdržali sa schválené. 23 za, proti, držali sa, zamietnuté, 147 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 148 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 149 za, proti, zdržali sa, schválené, 150 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 151 za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa, schvál, zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 153 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 15 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 16 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz 17. Hlasovanie po častiach. 17. 154. Hlasovanie po častiach. Prvá časť kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 155 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 156 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 18 za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté, 157 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 18 za, proti, chcel by som si zopakovať, 18, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 159 a 19 a odpadá. Uh-huh. Takže teraz 158. Aj to odpadá. A teraz 160. Kto je za? Proti? Drželi sa? Zamietnuté. 19. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 128 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 129, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz 130, 131, 17, 14. Identické návrhy, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 132, kto je za, proti, Zdrželi sa, schválené. 18 za, odpadá, prepáčte, hovorí pán predseda, 18 odpadáva, 132 sme schválili, teraz 19, kto je za, proti, Zdrželi sa, schválené, 133 za, proti, Zdrželi sa, schválené, 135 za, proti, Zdrželi sa, zamietnuté, desiatka za, proti, zdržali sa schválené, 134 za, proti, zdržali sa schválené, 136 a 140 en blok, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 137 a 15 je identické, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 138 hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za? Prepáčte. Prvá časť odpadá, lebo 160 sme odmietli. Pri 138 ide teraz iba o druhú časť. Kto je za druhú časť? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 20 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 17 za, eh, pardon, 16 za, Takže toto odpadá. Jedenáctka, kto je za? Aj ten návrh odpadá. A ďalší návrh odpadá. Aj 139. A teraz 143 a 21 identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 144 a 22. Kto je za? proti, zdržali sa, aj to bolo zamietnuté. 161, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 163 za, proti, zdržali sa, schválené. 164 za, proti, Zdržali sa? Schválené. 165 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 20 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz 20 od spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz 168. 168. Kto je za? Proti? Môžeme si to zopakovať. Kto je za 168? Ďakujem pekne. Proti? Zdržali sa? Schválené. 100... 167, kto je za? Alebo odpada?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 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 176 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 176, tu si overíme, nech sa páči, hlasujte. Yeah? Closed? Končím hlasovanie a bolo to zamietnuté, aj keď tesne. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 173 za. Chcete overiť? 21 bola odmietnutá. Chcete to teda overiť? A, prepačte. Dobre. Takže 21 si overíme. Hlasujte. 21. 21. 21. Takže 21 to bude ešte raz, to zopakujeme. Budeme hlasovať o 21. Overíme si elektronicky 21. A nech sa páči, teraz hlasujte. Postupujem pomaly, aby každý si ujasnil svoj postup. Prepačte, hovoríme o 21 Envy alebo spravodajkyne. Aha, dobrá pripomienka. Hovorím o 21 spravodajkyne. 21 rapporteur. 21 od spravodajkyne. Komisch. In Liste steht was anderes drin. Closed. Dobre, končím. Closed? Closed. Môžeme to uzavrieť? Schválené. Das hatte allerdings, wenn, ich, wenn Sie ehrlich sind... Ak si takto uznáte, nesúviselo to s môjim postupom, alebo či som sa dobre pozeral, ale bolo to zložité hlasovanie, iste to uznáte. Dobre, teraz 173, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 177 dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 179, 22 a 25 NV a MPO. Asi by som mal toto doplnenie spomenúť tomu. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz sa dostá... Chcete overiť? Bolo to plne jasné. No ale dobre. Chcete overiť? Dobre, ešte raz. Hlasujte. Jeden člen za EPP navyše. Ein PPI muss noch Ešte stále tu máme navyše jedného člena za EPP. Nech nehlasuje. Jeden člen. Dobre, v poriadku. Končím hlasovanie a vidíte, Výsledok bolo to zamietnuté. Pán Bütikofer. Väčšinou mám pravdu, aj keď nevždy. Ale je to čoraz tesnejšie. A teraz 181 a 23 NV. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 26. Áno, 26. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 27 MPO za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 178 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 180 za, proti, zdržali sa, schválené. 182 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 184 za, proti, zdržali sa, schválené, 22 za, proti, zdržali sa, schválené, 183 za, proti, zdržali sa, schválené, 28 za, a odpadá, dobre, ďakujem pekne, 185 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 100 87 za, proti, zdržali sa schválené, 100, 92 odpadá podľa všetkého, 23 tiež, aj ďalší návrh, aj ďalší. Wo bin ich jetzt wieder 170? 100, nein, number 5. No? no? No, no, no, no. 201. 104. 101. 1? 201. That's the next. That's the next. Mario. I think 201, huh? It's the next one. Ak sa nemýlim, dostávame sa k 200 jednotke. Počkajte, ešte s tou veríme. 7, Rapporteurs, okay? One, zero, choose next. áno, 201 teraz. Ah, Rapporteur is right. 174. Takže 174. 174. O nej teraz hlasujeme. Kto je za 174? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté? A teraz. 201. My God, is that complicated? <laughs> Uh, no, Zdá sa, že to je 193. Súhlasíte s tým, kto je za 193? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 194 za, proti, zdržali sa, schválené. 199 odpadá, 200 tiež, 201 tiež. Ne, two, two, one. Two, next one. Ah, Next one. Um, 201. False. False, False false uh, adopted our false false no. No? mein Gott ist das eine Liste 197 197 I think Teraz sa dostávame k 197. Prepačte, to trošku trvalo. 197. Takže 197. Kto je za? proti, Zdrželi sa, schválené. Chcete overiť 197? Overíme si? Dobre, hlasujte. E Jeden člen za EPP navyše. No, ein EPP raus, bitte. Ešte stále navyše. <laughs> Jetzt, weil es keine, so wenig Kompromisse gibt, deshalb. Alles klar? Ein EPP zu... Stále jeden člen za EPP navyše. Poprosím, aby, jedna, kar- aby ste jednu kartu vytiahli. Výborne, to v poriadku, končím hlasovanie. A, bolo to schválené. No. Ďalšie návrhy odpadajú. 25. My God. I think 25. Yeah. Myslím, že dostávame sa k 25-ke. Takže 25, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 203 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 204 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 26. 26 za. Proti. Ešte raz 26 Envy, kto je za? Proti. Zdržali sa, zamietnuté. 26 od spravodajkyne, kto je za? Proti. Zdržali sa, schválené. 206 odpadá aj tento návrh. 206 podľa všetko neodpada, to je za 206, proti zdržali sa schválené, 207 za, proti zdržali sa zamietnuté, 29 za, proti zdržali sa schválené, 208 za, proti ešte raz, 208, kto je za? Proti? Držali sa zamietnuté. 209. Chcete teda overiť? 208, dobre, overíme si. Hlasujte. Grüne Gruppe 2 zu... Zelení tu majú dvoch navyše, no to už je takmer kriminálne. Takto, poza bučky, No ale dobre, však za pokus to iste stojí. Okay. 208, teda, teraz je to v poriadku, končím hlasovanie a bolo to schválené. Ďakujem. 209 odpadá. 30 MPO, kto je za? Proti? Zažili sa schválené. 210, 31 a 27 identické návrhy. Za, proti. Ček. Overíme si to. Dobre, hlasujte. Du stimmst komische Dinge ab hier. Alles klar? Closed. Končím hlasovanie a bolo to zamietnuté 25 za, 25 proti. Dobre, 211, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 212 s ústnym pozmieňujúcim návrhom, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 28 odpadá. 213, kto je za? proti, zdržali sa schválené, 214 za, proti, zdržali sa schválené, 29 za, proti, zdržali sa schválené, 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 32 za, proti, zdržali sa schválené, 215 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 216 33 a 31, 33 Ample, 31 kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete overiť? Dobre, 216, 31 a 33, hlasujte. OK. Alles klar? OK, closed. Dobre, končím hlasovanie. A bolo to schválené.

Nie, nie, nebolo, ne, nebol ten návrh odmietnutý, ale môžeme ten prvý od zamietnutia, tým pádom je to vybavené, ak chcete. Potom by to bolo v poriadku. Takže 34, kto je za, proti, zažali sa, zamietnuté. 219, 32 a 35, identické návrhy, kto je za, proti, zažali sa, zamietnuté. Bolo to asi tesné, takže radšej si to overme. 219, 32, 35 si overíme. Ešte raz to zopakujem. 219, 32 a 35. Hlasujte. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Teraz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 Emma Sport. Yeah, exactly. Yeah, yeah, that was my credit. 22 and 32. Takže 22, 32 a 33 Empla NV. O týchto návrhoch musíme teraz hlasovať. Čo by teda znamenalo, kto je za. Proti. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Hlasujte. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Teraz 217. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 218 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 37 za proti, drželi sa, zamietnuté. 221 za, proti, drželi sa, schválené. A teraz 222, 34 NV. Aha, odpada, ďakujem pekne. 29, kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 223 odpadá, 224 35 a 38 identické návrhy, kto je za, proti, drželi sa, schválené. Dostávame sa 226, kto je za, proti, drželi sa, schválené. 227 za, proti, zdržali sa, overíme. 227 si overíme. Hlasujte. Končím hlasovanie. A, bolo to schválené. 228, 36 NV, 39 Ample. Identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 229 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 230 za proti, zdržali sa schválené. 40 ampl za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 40 mpl si overíme, hlasujte. Dobre, teraz skončím. A bolo to schválené. 231 za, proti, zdržali sa, schválené. 232 za, proti, zdržali sa, schválené. 233, 37, identické návrhy, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 234 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 41 plza, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz 30, 28, 27, unblock, za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz 235 za, proti, zdržali sa, schválené. 236. Hlasovanie po častiach 236 a 39 Envy. Prvá časť. Bez toho slova final. Kto je za? Proti? Ešte raz by som vás poprosil, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť. Chcete overiť? Dobre. Prvá časť. Prvú časť si veríme. Closed. Končím hlasovanie schválené. Bolo by dobre, keby ste poriadne zvíhali ruky. Dobre, teraz druhá časť. Odpadá. Aha.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 238. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 40. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 43. Za? Odpadá? Je to zložité. Človek ťažko si to môže držať v hlave. Tentokrát skutočne mám veľmi zložitý hlasovací oznam. 44 teraz, ale kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 45 MP za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalší návrh odpadá. A teraz sa dostávame 47. MPL, 47 MPL. 240 a 46 sú identické. Kto je za? Kto je za 240 a 46? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 47 empl za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 31. To je kompatibilný návrh. 31, kto je za? Chcete overiť? 47 si overíme. Hlasujte. 47 empl. Vote is closed. Oh. Clara position. Thanks. Celkom jasná pozícia, jednoznačné. Prijaté. 31, to je za. Proti. Prijíma sa. 242 za. Proti. Zdržal sa niekto? Myslím si, že prijaté. 241 v dvoch častiach. Prvá časť. 5 bez slova existing. Za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Druhá časť. Bez slova existing. Za, proti, zdržal sa niekto, tiež sa prijíma. 47 je prijaté, takže 41 vypadáva, 42 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz kompromisy. Trojka, kompromis trojka. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa, kompromis 3 a za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 33 a 240 spoločne. Za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 249 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 251 za, proti, zdržal sa niekto, príjima, zamieta sa. 252

proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 256 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 49 ample, preveríme si. Aj 256 ešte raz preveríme. Končím hlasovanie. Čo? Veď to presa nie je možné. 43? 53 bolo, za, bolo zamietnuté. Zamietnuté. 49 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 40, 55 envy za, proti, zdržali sa. 257 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 258 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 45 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 50 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 260 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 261 za, aha, to vypadáva. 262 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 263 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 264 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Preveríme si elektronicky. 264 preverujeme. Hlasujte. Končím hlasovanie. Príjima sa. 37 a 36 e, počastia. Prvá časť tak ako bola ústne pozmenená. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť s doplnkom, ve, doplnkovou vetou za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 36 teraz, ktorá je identická so 37. -čkou. Takže to je vlastne vybavené. Tieto ďalšie vypadávajú. Dvesto Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? 268 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 269 vypadáva. 33. osem, opravuje sa pán predsedajúci. Tridsať osem za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. sedemdesiat za proti, strel sa niekto, prijíma sa. Ďalšia časť padá. 271 a 48 envy za, proti, strel sa niekto, prijíma sa. 49 za, proti, strel sa niekto, prijíma sa. 40 za, proti, strel sa niekto, prijíma sa. 41. Kto je za? Proti? Príjima sa. 273. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 51 za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 274 za. Ani fan Bremt. Rád by som navrhla ústnu pozmeňujúcu poznámku k tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Tam je text druhej časti. Be placed on historic radioactive waste, since there is there is a possibility of uh, misunderstanding. Keďže by tu mohlo dojsť nepochopeniu, rada by som navrhla, aby tu bolo toto znenie inak, namiesto historik, tak by sme dali the oldest, najstarší. Historický a radioaktívny odpad nahradiť najstarším radioaktívnym odpadom. Všetci súhlasia? Súhla... Poč... Takže 274 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je proti? Ešte raz 274 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 275 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 42 za, proti, čo vy ostatní robíte? Teraz 43, 42 za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 43 za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa. 44 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 281 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijaté. 282 za, proti, prijaté. 283 za, proti, zdržali sa prijaté. 284 za, proti, Zdržal sa niekto, zamietal sa 285 za, proti. Tu niečo nesedí. 285 za, proti. Zdržal sa niekto, príjme sa. 45 a spoločne 286 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 289 za. A, nie, predsa len to padá. 290 a 291 spoločne za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 292 v dvoch častiach. A ústna pozmeňujúca poznámka. Prvá časť. Za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, Takže padá. 293 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 7 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 54 za. Proti. 54 za. Za 54. Ešte raz 7 preveríme elektronicky. Dohlasujme, končím hlasovanie. Príjma sa. 54 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 56 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 57 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Šesťdesiat za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 61 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 62 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 63 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 10 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 64 v, troch časti, v dvoch častiach prvá časť, poriadku. Druhá časť, len druhá časť, tá prvá padá. Za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 66 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 67 za, proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 69 za, proti Zdržal sa niekto, príjima sa. 70 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 2 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. Jednotka a 71-72 e, za, proti. Zdržal sa niekto. 71, 72 za. Proti. Zamieta sa. 75. nevidím to dobre, musíte sa dobre hlásiť. Hlasujme. Môžem prosím spočítať len tých, ktorí sa aj hlásia. Nemôžem tušiť, čo by tí istí z tej istej frakcie, tí ďalší z tej frakcie e, si mysleli. Končím hlasovanie. Príjima sa. Vidím naozaj len to, čo hlasujete. 75 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Dvojka. Tá vypadáva. 76 v dvoch častiach. Prvá časť. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Preverme si to. Hlasujme. Prvá časť 76. <clears throat> Končím hlasovanie. Zamietá sa druhá časť. Padá. <clears throat> Aj 77 padá. Hlasujeme o sedemdesiatosmičke za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Trojka a 79 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preverme. Ak to zase vyjde inak, tak budeme už len elektronicky hlasovať. Spoločne 79 a 3 hlasujte elektronicky. Končím. Zamieta sa. 80 za. Bohužiaľ, diskusia mimo mikrofónu. 80 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 81 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 82 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 85 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta, preveríme. 85 elektronická kontrola. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 85. Nie, to je vybavené. Osemdesiat štyrka a hlasujeme o druhej časti. Len o druhej časti, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 87. Za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 11. Za. Proti. Zdržal sa niekto za. Prijaté. 88 za. Proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 89 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 90 za, proti, Zdržal sa niekto, zamieta sa. Ďalšia vec padá. Kompromis jednotka za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 98 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 99 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 100 za. Proti Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 101 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 12 NV6. Identické za. Proti. Prepačte, vypadáva. 103 za. Proti Teraz proti. Zamieta sa. 7 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 104 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 168 envy. Proti. 106 bola stiahnutá. Tá bola stiahnutá. Osmička envy. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis dvojka. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Jedenáct za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Preveríme jedenáctku. Zamieta sa. Jedenáctka je zamietnutá. Ja v tlačovke potom vysvetlím, vysvetlím, čo si o tom myslím. Trošku sa zamotávam, pre, verte mi, je to namáhavé. 11, hlasujeme, končím. Zamieta sa. 5 za, proti, príjme sa 109 za, pardon, 109 padá, pretože 5 bola prijatá. 100, 112 110 predsa len ešte za proti Ešte raz 110 za, proti. Preveríme. 110. Hlasujte. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 111 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 112 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 115 za, proti, Sto preverme. 115. Končím hlasovanie. Je to jasné. Príjima sa. 116. Nie, tá padá. Šestka. Za, proti, Zdržal sa niekto? Príjme sa. 114 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjme sa. 117 e, je vybavená. Sedmička. Kto je za sedmičku? Proti? Preveríme sedmičku. Hlasujme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Sto za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 121 za. Pardon, padá. 122 za, proti, zdržal sa niekto, preveríme elektronicky. 122 preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 120 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 124 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 13 envy za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 125 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 126 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 8 za, proti, Zdržal sa niekto? Príjma sa. 127 za. Proti. Príjma sa. 9 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. 49 za. Štyridsaťdeväť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta 48 za, proti, ktorého sa niekto, zamieta sa. A teraz sa dostávame pani Cizle ešte. Ak môžem poprosiť, e, rečnite dlho. E, bolo to veľmi dlhé hlasovanie, ale ukazuje to, že nás veľmi, veľmi zaujíma táto téma, stále tak kontroverzná. Veľmi sme sa s, e, s tieňovými snažili nájsť kompromisy. Bohužiaľ sme našli len tri. Po tomto dlhom hlasovaní vidím, že každý niečo stratil, niečo dostal. Bolo tu množstvo technických detailov, ktoré podľa mňa nemali by byť súčasťou smernice a preto toľko zamietnutí. Rada by som vás e, požiadala, aby ste podporili túto smernicu, pretože to, čo teraz potrebujeme, je veľká, veľká väčšina voči rade. Ähm, Ani som nemal dovoliť túto, túto poznámku. Prepačte, že som to vôbec pripustil. Chyba, že som niekomu dal slovo. Nebudem to už robiť. Nebudeme jednoducho hovoriť. Bude sa hlasovať teraz. Bola to moja chyba. Ospravedlňujem sa. Urobí zlú prácu, ona sa za to pochváli a my k tomu niečo nemôžeme spraviť, povedať. Máme tu dobrú klímu, pán Bütikofer, nebudeme takto diskutovať. Prečo ste zrazu taký nervózni? Hodinu hlasujete a teraz to dovedieme do konca. Záverečné hlasovanie elektronicky. Final vote. the vote. Záverečné hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. A teraz hlasovanie o legislatívnom uznesení. 33 za, 6 proti, 12 sa zdržali. To som mal ešte povedať. A teraz e, hlasovanie o legislatívnom uznesení. Súhlasíte? Hlasujeme. legislatívne uznesenie. Končím hlasovanie. Čo sa stalo? Výsledok príjma sa takisto. Ďakujem vám, to je všetko. A teraz ďalšie hlasovanie. Prosím vás, neopakujte už tieto situácie lebo sme boli úplne zmetení. Ospravedlňujem sa za to. A teraz budeme hlasovať, dámy a páni. Máme ešte veľmi veľa hlasovania a čím rýchlejšie budeme napredovať, tým bude lepšie. Ospravedlňujem sa, ale ja nemôžem počúvať všetkých súčasne. Ak máte e, niečo, čo povedať, prosím vás, zdvihnite ruku. Spravodajca si želá vystúpiť pán Chacimakakis. Áno, ďakujem pekne, hovorí pán Chacimakakis. Pán predseda, je tu veľmi veľa kompromisných návrhov, môžeme E, pokračovať rýchlo, ale je tam ešte jeden kompromis, ktorý ešte nie je na hlasovacom zozname. Je to na strane číslo 5. Je to kompromisný návrh 14. Niektoré e, sa rušia. A chcem vás na to upozorniť, keď e, vlastne prídeme na túto stranu. Ospravedlňujem sa, ale takto budeme pracovať rýchlejšie. Dobre, pokúsime sa. Ideme krok po kroku. 52 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválení. Desiatka, Inko za, proti. Dobre. Mm, toto bude asi prvá chyba. Ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa a prosím, buďte ticho, lebo mám problémy skoncentrovať sa. Možno, že dnes nie som v tej najlepšej forme. 136 za proti. Zdržali sa. A 137. Ešte som ani nenaznačil výsledok. No, tak vy ste teda rýchlejší ako rýchlosť svetla. Pán Klóci žiada overenie, ešte nemáme výsledok, ale budeme hlasovať. 137. Overujeme e, elektronicky, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Schválené. Desiatka imko za, proti, zdržali sa, schválené. 141 za, proti, zdržali sa. Schválené. Čo sa deje? Ďalšie overovanie? Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 141 schválené za, kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schváluje sa. 161, nebudeme hlasovať, súhlasíte, 12. Ekon za, proti, zdržali sa, schválený. 12, Imko sa ruší, 165 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 166 za, a teraz 165. 165 elektronicky overíme. 165 Royal hlasujeme elektronicky. Hlasovanie, hlasovanie uzatvárame. Pán Royal má jasnú väčšinu. Ďakujem. Skvelé ani nepotrebujem dnes ráno pomoc. Môžeme opakovať. 166 za, proti, drž, trochu, trochu menej za, 167 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 13 ekon za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 13 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 168 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. 168, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, zamieta sa. 169 za, bola schválená. Kompromis 13 za, proti. Zdržali sa, schváľuje sa. 13 za, proti, zamieta sa, myslím, že sa zamieta, 14, kompromis za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 189 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 190 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 20 za, proti, zamieta sa. Overíme si hlasovanie elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Čoraz vás je, čo ja, čím ďalej vás je menej schválený je tento návrh. 191 odpadá, 19 za, proti. Môžem vás požiadať, aby ste opätovne hlasovali. Áno, schváľuje sa. Teraz je kompromis 14 a máte text. Prečítame si ho, kto je za. Nie, nebudeme ho čítať proti. Zdržali sa schválený. A teraz odpadá všetko? Nie. Až do 192 odpadá všetko. 192 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. A teraz 196, čo sa deje so 196, overíme si. Overíme si 192. Overenie Uzatvárame hlasovanie. Nie. Rýchlejšie, prosím, rýchlejšie. Uzatvára sa. Schválená je 192. 196 až 199 odpadá, 200 až 16 sú identické za, proti Asi som sa pomýlil. 199 tam nebola začlenená. Musíme hlasovať oddelenie. 199 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. A teraz hlasujeme 216 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. Teraz 201 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. 2, 202 a 22. Pomýlil som sa. Odpadá. Niekto povedal, že boli identické, tak odpadajú, takže 203. Za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 204 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa, 205 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 16 za, zamieta sa. Nie je to 16, je to 15, pardon, opravil sa pán predseda, proti zdržali sa, schváľuje sa, 206 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 207 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 208, ruší sa, kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 215 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. Dvesto dvadsaťtri za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. 229 za, proti. ...229. Opakujte, prosím vás, za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 230 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky 230. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schv- zamieta sa. Dvesta tridsať jedna za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 232 za, pardon, odpada, 233 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 234 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 235 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 236, odpada od, obidve odpadajú. Kompromis 18 za. Proti zdržali sa. schváľuje sa. 241 za. Proti zdržali sa. Zamieta sa. 17 za. Proti zdržali sa. Schválený. 242 za. Proti. Opakujeme hlasovanie 242 za, proti, zdržali sa, zamie, schvaľuje sa 243 a 19 identické za, proti, zdrželi sa, schváľuje sa 27 a 244 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 245 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 252 za, proti, zdržali sa, schválený 18 odpadá, 23, imko za, proti, zdržali sa, schválený 24 za, proti, zdržali sa, schválený Kompromis 20 za, proti, zdržali sa schválený. 269 za, proti, zdržali sa schválený. 265 za, proti. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie 265. Overujeme hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. Schválený. 26 zimko za. Proti. Zdržali sa schválený. Kompromis 20 a za. Proti. Zdržali sa schválený. 31 za. Proti. Zdržali sa Mm, ešte si to zopakujeme. 31 za, proti, zamieta sa 32 za, proti. Schváľuje sa kompromis 20B za, proti zdržali sa, schváľuje sa 22 za, proti zdržali sa, schváľuje sa, 273 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 34 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 35 za, proti. Overíme si elektronicky 35. -ku. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa. Kompromis 21 za. Proti. Zdržali sa. Schváľuje sa. 278 za. Proti. Zdržali sa. Schváľuje sa. 279 za. Proti. Zdržali sa. Schváľuje sa. 280 za proti, zdržali sa schválení, 281 za, proti, zdržali sa schválení, kompromis 22 za, proti, zdržali sa schválení, 37 za, proti, zdržali sa schválení, 284, zruší sa, 285 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 23 za, proti, zdržali sa, e, schválené, 38 za, proti, zdržali sa, schválený, 287 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, kompromis 23 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa 292, e, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, kompromis 24, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, kompromis 24, des, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 211, 3, 311, pardon, za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 45 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 312 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 26 odpada, 313 za, proti. Zdržali sa, schváľuje sa. 313 a tri, teraz prejdeme na, na 27 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 46 za, pa, opa, pardon, opravuje sa pán predseda, 47 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. 316 e, za, proti, zdržali sa. Angenom. An? Closed. Rejected. Zoberieme to výsledky, bol to zabietnuté 317 za, proti Overíme si. Dobre, 317 si overíme. Closed. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky schválené. 318 za. Proti. Darf ich mal die Zustimmung sehen? Môžete mi ešte raz ukázať, to bol za? Aha, dobre, dobre, schválne, dobre, v poriadku. Dobre, 319 za, proti, zdržali sa, schválené. Bola tam jasná väčšina, ale 319, ktorá chcete uveriť? Dobre, keď teda chcete. Closed. Dobre, končím. Schválené. Teraz 320 za. No? Reject. 29. 321. 321, kto je za? Proti? Zdržali sa? Ešte raz, prosím vás, to bol za. 321, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 322 odpadá. Nie, 322, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 324 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 25 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz 26 za, proti zdržali sa schválené. 343 za, proti zdržali sa zdržali sa schválené. Dobre, 334 si teda overíme. 334. Closed. Rejected. Končím. A bolo to zamietnuté. 27 za. Proti. Držali sa. Schválené. 32 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 34 za. Proti. Zdržali sa. Ešte raz za. Kto bol za? 34. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 351 odpadá, 28, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Jednotka, ekon 1, za, proti, zdržali sa, schválené. 60 za, proti, zdržali sa, schválené. 61 za, proti, zdržali sa schválené. 62-63 za, proti, zdržali sa. Povedal by som, že to bolo schválené, tesne, ale schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené. 66 Takže ten návrh odpadá, teraz 69. 69. O nej hlasujeme za? Proti? Myslím, že to bolo schválené. Overíme? Dobre. Myslím, že to bolo schválené. Takže overíme si tento návrh. Dobre, končím hlasovanie. No, bolo to schválené. Nummer 2, ne? Ja, machst du Nummer 2? Angenommen. 2. Teraz dvojka. A, odpadá. Štyrka, odpadá. 70 za. Proti. Držali sa schválené. 71 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 72 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Takže overíme si to. Hlasujte. 72. teda. Teraz skončím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 73. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Trojka odpadá. 74 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 75 za. Proti zdržali sa, zamietnuté 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. 80 za, proti, zdržali sa, schválené. Osemdesiat trojka za, 73 za, proti, 73 ešte raz to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 84 za, proti, zdržali sa, schválené, 85 za, proti, zdržali sa, schválené, kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválené, 92 za, proti, zdržali sa schválené, 94 za, proti, zdržali sa schválené, 95 za, nie odpada, pardon, 96 za, proti, zdržali sa schválené, 6 imko za, proti, zdržali sa schválené, 97 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 4B za, proti, zdržali sa schválené, 101 za, proti, zdržali sa schválené, 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené, 4 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené. 7 za, proti, zdržali sa schválené. 112 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválené. 117 za, proti, zdržali sa overíme. 117 si teda overíme. Myslím, že to bolo schválené. Dobre, teraz skončím hlasovanie. Zamietnuté. 121 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 122 za, proti, zdržali sa schválené, 123 za, proti, zdržali sa schválené, 7 a 126, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Teraz 125 za, proti, overíme. 125 si overíme, hlasujte. Končím. Zamietnuté. 128 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 129 za, proti zdržali sa schválené, kompromis 9 za, proti zdržali sa schválené, 134 za, proti zdržali sa schválené, 135 za, proti zdržali sa zamietnuté, 135 ja by som chcel overiť 134. -ku. Ak dovolíte, pán predseda. Nie, 135. -ku. Takže 135 overíme, dobre. Closed. Dobre, končím hlasovanie. A vidíte, že to bolo zamietnuté. A teraz konečné hlasovanie, záverečné hlasovanie. Hlasujte. Closed. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté, ale nie to bol vtip.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 cameras or not? No? No? Yes? OK. 119. Zustimmung? Dobre. 119 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 121. 121 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10 za. 121 chcete overiť? Dobre, hlasujte. A teraz končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 10 za, proti zdržali sa schválené, 129 za, proti zdržali sa schválené, 130 za, proti zdržali sa schválené. 130 chcete overiť? Dobre, overíme. Hlasujte. 130 war bei Check gefragt worden. 130 ste preto chceli. 130 overíme. Dobre, končím teraz. A bolo to zamietnuté. Možno by bolo dobré, aby všetci prítomní poslanci, ktorí sú tu, hlasovali. Nie je to isté nevyhnutné, ale je to prospešné. Teraz kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Regi 18 za, proti, zdržali sa, schválené 142 za, proti, zdržali sa, schválené 143 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 144 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválené 151 za, proti, zdržali sa schválené, 152 za, proti, zdržali sa schválené, 153 za, proti, overíme, dobre, 153 si overíme, hlasujte. Končím a bolo to zamietnuté. 154 za, proti, zdržali sa schválené. Dvesto dvadsaťdeväť za, proti, zdržali sa schválené. Regi 5 za, proti, zdržali sa schválené, 305 za, proti, zdržali sa schválené, 155 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 13 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 14 za, proti, zdržali sa schválené, 169 za, proti, Ešte raz. 169. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. 169 teda overíme. Hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 171 za, proti, zdržali sa schválené, regi 9 za, proti, zdržali sa schválené, 172 za, proti, overíme si to, 172 overíme, Končím hlasovanie. Zamietnuté. 173 e, za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 174 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 175 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 176 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 177 za proti, zdržali sa schválené, 150 za, proti, zdržali sa schválené, 478 za, odpadá, aha, prepačte, odpadá, odpadá, teraz kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis 16 za, proti, zdržali sa schválené, a teraz 203 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa schválené. 216 za, proti, hovoríme 216. -ku. 216. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky zamietnuté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa. Schválené. 233 za, proti, zdržali sa schválené. 235 za, proti, zdržali sa schválené. Regi 4 za a odpadá. Regi 6 za, proti. Overíme regi 6. Hlasujte. And closed. And Končím hlasovanie a bolo to schválené. Takže Regi 6 bola schválená. Teraz kompromis 19 za. Proti. Zdržali sa schválené. 252 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 253 za. Proti Zdržali sa? Schválené. Chcete overiť? Mhm, dobre, hlasujte. 253 overujeme. Končím. A bolo to schválené. 254 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 256 za, proti, Zdržali sa? Schválené. Kompromis 20 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 271, alebo som niečo zabudol? 271 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 273 za. Proti. 273, kto je za? Ešte raz vás poprosím. Proti? Myslím, že to bolo zamietnuté, ale radšej to overme. Pre istotu. Takže ešte raz 273. Klo, klo, no, close. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 276 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 21 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa schválené. 25 za, proti, zdržali sa schválené. 312 za, proti, zdržali sa schválené. 313 za, proti, zdržali sa schválené. 314 odpadá, a teraz 315 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa schválené. 322 za, proti, zdržali sa schválené. 34 kompromisov, 34 za, proti, zdržali sa schválené. 339 za, proti, zdržali sa schválené. 340 za, proti, zdržali sa schválené. 341 za, proti, zdržali sa schválené. 342 za, proti, zdržali sa schválené. 35 za, proti, zdržali sa schválené. 353 za, proti, zdržali sa schválené. 354 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 36 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 37 za, proti, zdržali sa schválené. 362 za, proti, zdržali sa, schválne. 363 za, proti, Dobre, overíme. Overíme 363. Hlasujte. Eine Karte zu wenig, Pech gehabt. Nein, ist okay. Aber, aber, aber first must vote. Prvá poznámka. Chcete hlasovať proti, či... Dnes to je jedno. Aj tak padá. 364 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 365 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 366 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 367 za, proti, Preveríme. 367 za. Končím. Zamieta sa. Kompromis 38 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. nádherné strany. 375. Kto je za? Proti. 376 za, proti, príjme sa. 428 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 429 za, proti, zamieta sa. 300 padá. Regi 12 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 464 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 465 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 467. Ešte 4, 6, 5 preveríme elektronicky. Hlasujme. Končím. Príjma sa. Štyri, šesť, sedem za, proti, Zdržal sa niekto? Príjima sa. 8 za. Proti. Zdržal sa niekto? 8. Preveríme. 8. Preveríme. Končím. Zamieta sa. 472 za. Proti. Príjma sa. 473 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 474 za. Proti. Preveríme. 474 ešte raz elektronicky. Končím. Zamieta sa. 475 za. Proti. Príjima sa. 476 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 477 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 479 proti, preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 480 za. Proti. Strašne to zamieta sa. 481 za, proti, teraz sa niekto, príjma sa. 482 za a aj 483 za, proti. Preveríme. Končím. Končím hlasovanie. Štyri osem štyri. Výsledok minulého hlasovania bolo 18 za, 24 proti. Čo prosím? Bohužiaľ, hlasy z publika nepočuť musíš sa ho spýtať, čo, ako sám hlasoval. Keďže tak dlho hlasujeme, tak som vlastne hlasoval omylom proti vlastnému pozmeňujúcemu návrhu, ak vás to chce potešiť. Aj tak by to, aj tak by to bolo bývalo uh, zamietnuté, našťastie. 484 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 485 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme. 485. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 26 kompromis za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 4, 8, 6 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Teraz dve časti. E, prvá časť. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť 497 za, proti. Myslím, že to je zamietnuté. Regi dvojka za, proti. Zdržal sa niekto, príjme sa. 498 za, proti. Zdržal sa niekto, Zamieta sa. 499 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Kompromis 27 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 504 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preveríme. Je mi to ľúto. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 504 proti. Pardon. 505 vlastne to malo byť. Za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 507 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 28 za, proti, prijíma sa. 517 za, proti, 515. 515 za, proti, jasné. Zamieta sa 516 za, proti. Zamieta sa. Kompromis 29 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Regi 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Regi 24 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 529 za, proti, zamieta sa. Regi 16 pada. 530 Regi 16 padá. Preklad nebol správny, to je problém. Päť, dva, deväť. Padá. A preto hlasujeme o regi 16. Kto je za 16? Proti? tiež e, padá. 530 za, proti, padá. Nepríjima sa. 531 proti, padá. 532 proti, príjima sa. 534 a 34 identické za, proti príjma sa 535 proti príjima sa Regi 25 nie, netreba 536 proti proti 536 proti tak sa to prijíma kompromis 30 proti prijíma sa 544 eh, v počastiach prvá časť proti, príjima sa druhá časť, proti, nepríjima sa. 545 padá. Kompromis 31 sa 5, 548 8, proti Zamieta sa. 555. Kto je za? Proti? Päť, päť, päť ešte raz. Proti? Príjme sa. 556. Proti? Padá. 557. Proti. Príjima sa. 558. Proti príjima sa. 559. Proti. Príjima sa. Kompromis 32. Proti. Príjima sa. Regi 10. Proti? Príjima sa. 5, 6, 9. Prvá časť. Proti? Pada. Druhá časť. Proti? Pada. 570. Proti? Príjima sa. 571. Proti? Príjima sa. 572 proti, prijíma sa. 573 proti, padá. 574 proti, padá. 575 proti, prijíma sa. 576 padá. 577 proti, padá. 578 proti, 578 proti príjma sa 579 proti to si preveríme Končím hlasovanie, prijíma sa. 580. Proti prijíma sa. Číslo 1. Proti prijíma sa. 2. Proti prijíma sa. 3. Proti prijíma sa. 4. Proti prijíma sa. 5. Proti prijíma sa. 6. Proti prijíma sa príjme sa 7, proti, príjme sa 9, proti, preberíme elektronicky devinu. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 10. Proti. Prijíma sa. 11. Kompromis 1. Prijíma sa. 24. Proti. Prijíma sa. 25. Proti. Prijíma sa. 26. Proti. Prijíma sa. 27. Proti. Prijíma sa. 28 a 9. Proti. Príjma sa. 30. Proti. Príjma sa. 31. Proti. Príjma sa. 32. Proti. Príjma sa. Kompromis dvojka. Proti. Príjma sa. 36. Proti. Nepríjima sa. Preveríme. 36. 36. Preveríme. Hlasujme. Končím. Jasná pozícia. 42. Proti. Prosím, buďte pozorní. 42. Proti. Príjima sa. 43 proti, príjma sa 44, proti, príjma sa kompromis trojka, proti, príjma sa 115, proti, príjma sa kompromis 4, proti, príjma sa 62, proti, príjma sa 63, proti, príjma sa 64, proti, príjma sa 65. Preveríme 64. Prosím. A Končím hlasovanie, zamieta sa. 65. Proti. Preveríme. pre istotu. Zamieta sa 66. Proti. Prijíma sa 67. Proti. Prijíma sa 68. Proti. Prijíma sa 69. Proti. Prijíma sa 70, 71, 72. Proti. Príjima sa. 73. Proti. Príjima sa. Kompromis 5. Proti. Príjima sa. Kompromis 6. Proti. Príjima sa. 90. Proti. Zdržal sa niekto. 91. Proti preveríme elektronicky. Nie je to totiž jasné. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 92. Proti. Prijíma sa. 93. Proti. Prijíma sa. Ešte raz. 93 ešte raz. Proti. Preveríme. Preveríme ešte raz teda 93. Končím. Zamieta sa. 94. Proti. Príjima sa. Kompromis sedmička. Proti príjma sa. Kompromis 8. Proti príjma sa. 109. Proti príjma sa. Regi 27. Mám pravdu alebo nie? Pomýlil som sa, regi 9. Proti, prijíma sa. 27 teraz. Proti, prijíma sa. 28 proti, prijíma sa. 29 proti, prijíma sa. 31 proti, prijíma sa. NV1 proti, prijíma sa mv 5 proti. Zamieta sa. NV6 proti. Zamieta sa devina proti. Prijíma sa 13 NV proti. Prijíma sa. A teraz záverečné hlasovanie po kráľovskej ceste. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa a gratulujem. Nemáme e, čas na žiadne gratulácie, ideme k ďalšej správe. Pán Cavela, pozmenujúci návrh 24. 24. Proti. Príjma sa. 30. Proti. Zamieta sa. Kompromis jednotka. Proti. Príjma sa. Kompromis dvojka. Proti. Príjma sa. Prepačte, prepačte, moja chyba. Regi 16. Regi 16 proti. Príjma sa. Regi 20. Proti. Príjima sa. Kompromis 2. Proti. Príjima sa. Pozmenujúci návrh 43. Proti. Príjima sa. Kompromis 3. Proti. Príjima sa. 53. Proti. Príjima sa. Kompromis 4. Proti. Príjima sa. Kult 12 Proti? Zamieta sa. 58 a 9. Proti? Zamieta sa. Kompromis 5. Proti? Príjima sa. Imko 9. Proti? Príjima sa. Imko 22. Proti? Príjima sa. Kult 15. Proti? Príjima sa. Kompromis 6. Proti? Príjima sa. Kompromis 7. Proti príjima sa. Imko 8. Proti príjima sa. 72 a 73D identické. Proti. Zamieta sa. 75. Je to jedno hlasovanie? 75 proti, prijaté. 76, proti, prijíma sa. Kult 9, proti, prijaté. Kompromis 8, proti, prijíma sa. Kompromis 9, proti, prijíma sa. 10, kompromis, proti, prijíma sa. Kompromis 11, <clears throat> proti, prijíma sa. Kompromis 12. Proti. Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 88. Proti. Príjma sa. 97. Predsa len ešte sa vrátime. Chyba. Kompromis 13. Proti. Príjma sa. 97. Proti. Príjma sa. 98. Proti Príjima sa. 99 <clears throat> proti, proti. Príjima sa. 100 proti. Príjima sa. 101 proti. Zamieta sa. 102 proti. Príjima sa. 14 proti. Príjima sa. Regi 21 proti. Príjima sa. 105 proti. Príjima sa. 106 v dvoch častiach. Nie, netreba. Tak 106 celé spolu. Proti. Príjima sa. 107 proti. Príjima sa. Kompromis, kompromis 15 proti. Príjima sa. Kompromis 16 proti. Príjima sa 17. Máte pravdu? Ešte regi 19. Proti? Zdržal sa niekto prijaté. Se, kompromis 17. Proti prijaté. Sto dvaciatka, 146 a tak ďalej. 119 padá, ale preto hlasujeme o 146, 153 a 158. Všetky sú identické, takže spoločne. Proti? Prijíma sa. 125. Proti? Preveríme. 25 preveríme. Hlasujme. Zamieta sa. 121. Proti. Príjima sa. 122, 123 a 124. Proti. Príjima sa. 126. Proti. Zamieta sa. 127. Proti. Zamieta sa. Kompromis 18. Proti Zamieta sa. A, chcete to preveriť? Kompromis 18 preveríme. Urobíme to, ak si to želáte. 18. Končím. Aké prekvapenie. Malé prekvapenie. Dnes hlasujeme príliš veľa a dlho. 132. Proti? Zamieta sa. 134. Zamieta sa. 135D proti, zamieta sa. 136 proti, prijíma sa. 137 a 8 proti, zamieta sa. 139 proti, prijíma sa. 141 proti, prijíma sa. 143 proti, prijíma sa. 144 proti. Prijíma sa 145 proti. Prijíma sa 147 proti. Prijíma sa IMKO 13 proti. Prijíma sa 149 proti. Prijíma sa 148 Proti? Podľa mňa je to zamietnuté. Zamieta sa. 152 proti. Príjma sa 150 proti. Príjma sa Kompromis 19 proti. Nikto? Schválené. 156 za, proti, zdržali sa schválené. 157 schválené. Schválené. 17 proti, schválené. 20, kto je proti, schválené. Kult 3 proti, schválené. 16 kultúr, kult 16 proti schválené. 18 kult schválené. Imko 10 proti schválené. 162 proti schválené. 163 s ústnym pozmeňujúcim návrhom proti schválené. 164 proti schválené. Kompromis 20 proti schválené. 168 proti schválené. 21 kompromis 21 proti schválené. 172 proti zamietnuté. 100 172 rejected. 172 You want to reject? Or you want to check? Check 172. Takže 172 si overíme. Opened the vote. Closed the vote. Oh. Končím hlasovanie, máme tu výsledky. Niekedy je to dosť neprehľadné. Takže vy ste proti, ale aj tak to nepomôže. Dobre, 173. Proti. Schválne. 184. Proti Zamietnuté. 175. Proti. Zamietnuté. 176. Proti. Schválne. Imko 6. Proti schválne 177. Proti schválne 178. Proti schválne 179. Proti schválené. Kompromis 22. Nie, pardon. Číslo 9 návrh 9, proti, schválené. Kompromis 22, proti, schválené. Návrh 12, proti, schválené. Kompromis 23, proti, schválené. Kompromis 24, proti, schválené. Návrh 19D, proti, zamietnuté. 20D identický, 21 proti, schválené, 22, proti, schválené, regi A, proti, schválené, regi B, proti, schválené, návrh 1, proti, schválené, návrh 2, proti, schválené, návrh, návrh 4, proti, schválené, návrh 5, proti, schválené, a teraz e, Záverečné hlasovanie elektronicky, nech sa páči, hlasujte. The machine is tired. Closed. Končím hlasovanie. Gratulation. Výborne, gratulujeme. Výborný výsledok. A teraz sa dostávame k správe Kalfin. Návrh 11, 12, 13, 14 a blok. Kto je za? Proti? Zamietnuté 15. Proti? Zamietnuté 16. 16. Proti? Schválené dvojka proti schválené 17, proti schválené 3, proti schválené 4, proti schválené Pečka, proti schválené 18, proti schválené 19, proti schválené 20, proti zamietnuté 21, 20 chcete overiť? Dobre, overíme si. Closed. Končím. Zamietnuté. 21. Schvál. Proti. Schválené. 22. Proti. Schválené. 23. Proti. Schválené. 24. Proti schválené. 25. Proti schválené. 26. Proti schválené. 27. Proti schválené. 28. Proti schválené. 29. Proti schválené. 30. Proti schválené. 31. Proti schválené. Kompromis 1. Proti schválené. 35 proti, schválené 36 proti, zamietnuté 37 proti, schválené 38 proti, schválené 39 proti, schválené 40 proti, schválené 4, chcete overiť 40? -ku? Dobre, overíme si 40. Hlasujte, končím hlasovanie. Máme tu výsledky schválené, 41 proti, schválené, jednotka, proti, schválené, 6, proti, schválené, 7, proti, schválené, 8, proti, schválené, 9, proti, schválené, 10, proti, schválené. 11. A, 11 nemáme. Teraz záverečné hlasovanie. Elektronicky. And close. Končím hlasovanie. Výborne. A teraz posledné hlasovanie, správa pána Bytikofera, alebo necháme to tak? Je to dôležité? Jednotka. Proti. Takže jednotka ešte raz. Jedno, nie, radšej to veríme. Against, uh, no, we rejected. Máme tu výsledky zamietnuté. Dvojka. Proti. Schválené. Kompromis 1. Proti. Schválené. Kompromis 2. Proti. Schválené. 6. Proti. Schválené. Kompromis 3. Proti. Schválené. Kompromis. Kompromis 4 proti, schválené. 13, proti, schválené. Kompromis 5, proti, schválené. 17, hlasovanie po častiach, prvá časť, proti, schválené, druhá časť, proti, zamietnuté. Kompromis 6, proti, schválené. 22, proti, schválené. 23, 23. Proti. Schválené. 24. Proti. Schválené. 26. Po častiach prvá časť. Proti. Môžeme sa zopakovať 26. Kto je za? Proti. Radšej z toho verme. Overíme si prvú časť. Dobre, končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Proti. Zamietnuté. 27. Proti. Schválené 28. Proti. Schválené 29. Dve časti. Prvá časť. Proti. Schválené. Druhá časť odpadá. 30. Číslo 30. Proti Schválené. Chcete overiť? Dobre, overíme 30. Man and <laughs> adopted. 31. Schválené. 31. To bolo 31. Kompromis 7. Proti. Schválené. 37 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Proti. Zamietnuté. 38. Proti. Schválené. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Die restlichen Punkte, was machen wir damit? setzen ab jetzt. And the vote is clear. Takže máme tu jasný výsledok. Gratulujem.